postupovať ďalej. Od, zo skupiny EFD som e, dostal žiadosť od pána Beldera, delegácia do Japonska, na nahradiť pána Natrasa. E, pán Belder má nahradiť. E, nie sú žiadne pripomienky? Nie. Dobre, ďakujem pekne. E, 216, e, odsek 4. E, nedošlo k žiadnej žiadosti. Dať hlasovať o korigende, e, ktoré... E,